musíme dosiahnuť silnejší proeurópsky koncenzus na plnárke. Ďakujem pekne za pozornosť. Pán Dav, ďakujem pekne, ďakujem všetkým za zaujímavú diskusiu. Rozpráva sa končí a hlasovanie sa uskutoční eh, dnes. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. Ide tu o správu pána Van Ordena, pokrok v opatreniach proti mínam a Pán, pán Orden má na 4 minúty slovo. Uh, much, uh, well, say, all, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sklamaný, že sme nemohli mať plnú debatu, rozpravu v pléne o tejto dôležitej otázke. Napriek veľkej podpore všetkých skupín sa potekla všetkým deň spravodajcom za ich vynikajúcu spoluprácu. V 90. rokoch sme sa rozhodli skončiť používanie protipechotných nášľadných mín a uvedomovali sme si, že tisícky e, životov e, bolo strátených v dôsledku týchto mín. E, množstvo ľudí bolo zranených, takže protipechotné nášlapné míny podľa nás už nie sú v členských štátoch v ich arzenáloch relevantné. Došlo k mobilizácii politickej vôle, zdrojov na úrovni vlád, mimovládnych organizácií, aby sme skoncovali s nášľadnými minami, ktoré stoja životy a brzdia rozvoj v mnohých krajinách, ktoré sa spamätávajú z ozbrojených konfliktov. Bola prijatá deklarácia a začali sme eh, s riešením tohto problému. Musíme si položiť otázku, prečo sa tento problém ešte vyriešiť nepodarilo, hoci sa dosiahol obrovský pokrok. 14 rokov na tento dátum viac než 19 krajín ešte stále má problémy s protipechotnými minami a s ďalšími výbušnými pozostatkami. Je tu množstvo obetí a mnoho zdrojov naďalej ide eh, na eh, riešenie tohto problému. Preto chceme znova na túto otázku upozorniť pretože inštitúcie Európskej únie sa naozaj aktívne zapájajú e, do týchto aktivít. E, chcem sa poďakať e, aj komisii a členským štátom, aj USA, Kanada a ďalšie krajiny výrazne prispievajú. Ide nám teda o protipechotné nášlapné míny, aj o ďalšie e, výbušné pozostatky, vrátanie kazetovej munície a tak ďalej. Západné demokracie e, by mali pomáhať, e, mali by sme vychádzať z pozitívnej motivácie a nemali sme sa dať nejakým spôsobom znechutiť. Vlády krajín, napríklad Burmy, ale, Miamarska alebo Líbie. Tieto E, využívajú e, protipechotné našlapné miny, taktiež skupiny povstalcov, napríklad FARC a iné teroristické a povstalecké skupiny e, vyrábajú naozaj veľmi improvizované míny, ktoré ohrozujú nielen naše ozbrojené síly, ale aj miestnych civilistov. Preto je potrebné, aby sme sa zamerali na tie skupiny, ktoré nadalej ohrozujú um, pri každodennom živote nevinných civilistov. Ja som eh, naozaj spokojný s tým, ako sa pripravovala táto správa. V januári eh, sme tu eh, mali vypočutie, mali sme tam viacero špičkových mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Bola tam zastúpená aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Tiež sme dostali aj písomné príspevky e, od rôznych odborníkov a dospeli sme k jednomyselnému záveru, že by komisia mala na protiminové aktivity vyčleniť jeden rozpočtový riadok. Mnohé krajiny vyzývame, aby sa viac e, zaoberali touto oblasťou, aby prioritou boli tie štáty, kde je situácia najhoršia a štáty, ktoré si môžu dovoliť e, e, účelovo viazať väčšiu časť svojich prostriedkov na tento účel, aby tak urobili. Mnohé krajiny, napríklad Angola, sa spoliehajú na medzinárodnú finančnú pomoc, ale mohli by prispieť aj z vlastných zdrojov. Sú tu aj ďalšie štáty, ako napríklad Bosna, kde už konflikt bol ukončený, ale kde je ešte mnoho výbušných pozostatkov, ktoré blokujú hospodársky rozvoj. Takéto krajiny by mali e, využívať vlastné zdroje, personálne vojenské zložky e, v oblasti odminovávania Blížim sa k záveru, pani predsednička. Chcem ešte raz opakovať, že lepšou medzinárodnou koordináciou a prioritarizáciou, zlepšením eh, odminovacích praktík, a lepším využívaním prostriedkom dosiahneme svet bez eh, protipechotných nášlapných mín, eh, ktoré sú rizikom pre životy aj brzdia um, hospodársky rozvoj. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Van Orden, za vašu prezentáciu. A teraz eh, dávam slovo v rámci kečty aj pani Basesku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že správa pána Van Ordena otvára dôležitú otázku a síce aké bezpečnostné riziká tu máme ešte v Európe. Ide o to, že nášlapné miny sa používali v mnohých konfliktoch, ako napríklad na Balkáne. A vieme, že je tam veľa civilných obetí. Jednoducho odstranenie týchto mín je veľmi náročný proces a dôležité je mať potrebný personál na tieto operácie, e, Jednoducho je to aj veľké riziko e, nehôd. Preto je dôležité, aby medzinárodní e, darcovia pomohli riešiť situáciu v konfliktných zónach. Je dôležité, aby do celého procesu boli zapojené miestne regionálne orgány, lebo to im môže tiež prospieť. V tejto súvislosti by som chcela apelovať na špecializované mimovládne organizácie, aby vykonali všetko, čo je v ich silách na to, aby ukončili tieto riziká. Ďakujem. A teraz má slovo pani Kopa, nech sa páči. E, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Politická skupina socialistov a demokratov je spokojná, za, no, že 12 rokov po dohovore z Otavy sa nám podarilo e, veľkým spôsobom znížiť počet obetí šlapných mín a sme hrdí, že Európsky parlament vždy zohrával e, avangardnú úlohu. Ale práca sa ešte neskončila ešte tisícky ľudí trpia dôsledkami týchto zbraní. Diskutujeme o správe, ktorá by mala vylepšiť naše medzinárodné pôsobenie, aby sme mali do budúcnosti lepšie výsledky. Je čas, aby sme zrevidovali globálnu situáciu, aby sme zintenzívnili náš boj proti našlapným minám, aby sme postupovali koherentne a viaci sa sústredili na obyvateľstvo, ktoré trpí týmto fenoménom naše medzinárodné aj lokálne pôsobenie by nemalo pokrývať len nášlapné míny, ale aj všetok nevybuchnutý arzenál a proste všetko, čo ostáva po vojne. Chceli by sme sa tiež sústrediť na osoby, na obete, ktoré sú vo väčšine prípadov nevinné deti Správa pána Fan Ordena je vynikajúca a mm, ja mu ďakujem za vynikajúcu spoluprácu so všetkými tieňovými spolu, spravodajcami a teraz pani Lunaček. Merci, madame la présidente. I would also like... Ďakujem pekne. Ja ako jedna z neviem spravodaj, kým by som chcela poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrú spoluprácu, výbornú správu, ktorú vypracoval a podarilo som zahrnúť väčšinu z našich pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že máme tu veľmi dobrú správu. Je mi ľúto, že nemáme možnosť viesť širšiu rozpravu tejto téme. Chcela by som upraviť pozornosť na jednu vec, ktorá vyvstala potom, ako sme o tom diskutovali na AFETE, preto tá vec tu nie je pokrytá. Bolo to v máji, keď koalície viacerých mimovládnych organizácií zverejnili správu a, a môžem vám ju ukázať, kde ide o investície do kazetových e, náloží. Je to zdieľaná zodpovednosť a sú tam uvedené spoločnosti, či sú to banky, poisťovne alebo iné spoločnosti, ktoré financovali e, výrobu kazetových ako nášlopných mín. Toto je skutočne e, vec, ktorú musíme my kritizovať, musíme to zastaviť. Preto by som chcel apelovať na členské štáty, na Radu, Komisiu, Národné parlamenty, podporili aktivity týchto mimovládnych organizácií, aby zabezpečili to, aby tu už nebola žiadna finančná podpora, že investície do výroby týchto strašných zbraní. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz má slovo pán Obermajer. Ďakujem pekne, pani predsednička. 100 miliónov protipechotných mín sa nachádza na svete, klasické obete 70% sú až civilné osoby. Otázka konvencia, otázka dohovoru určite znamenala krok správnym smerom, ale Európska únia by sa mala pozrieť na členské štáty. 66 rokov po druhej svetovej vojne napríklad v meste, ktoré pochádzam v Linci, sa nachádza asi 700 leteckých e, bomb a jednoducho ich odstraňovanie spôsobí veľké náklady asi 2000 eur na kus, musia to znašať majiteľe pozemkov a jednoducho táto otázka nie je dostatočne pokrytá. Odvoláva sa tu, máme sa tu na rámcovú e, smernicu o ochrane na pracovisku a tak ďalej a ochrana pred e, vrakmi lode a tak ďalej. Takže toto je zložitá situácia pre stredoeurópske mesta a myslím si, že je dôležité vstariť na Európsku Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz má slovo pán Kelam. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolega Van Orden vypracoval veľmi dobrú správu a bola pripravená aj vďaka semináru s expertami Dosiahol sa značný pokrok, ale musím povedať, že správa poukazuje na mnohé veľké štáty, ktoré sa nepripojili k zákazu nášapných mín, ako napríklad Rusko, ktoré až minulý rok sa stiahlo zoznamu užívateľov týchto zbraní a má ešte, sú tu mnohé štáty, ktoré majú veľké zásoby týchto, týchto zariadení ako Čína a Rusko majú asi 124 milión protipechotných nášlapných mín vo svojich skladoch. Toto je veľmi dôležitá otázka. Informácie sú dôležitou otázkou, lebo sú tu štáty, ktoré sa spolahujú až, spoliehajú až príliš veľa na medzinárodnú pomoc. Dôležité je, aby dotknuté štáty sami sa chopili e, príležitosti a prevzali čas odpovednosti. Dôležité posolstvo tejto správy je pomoc obetiam. Je to dlhodobá výzva, a vyžaduje si to skutočne e, veľkú medzinárodnú solidaritu, kde boli poskytnuté európske prostriedky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takto končí KDA a záverom dávam slovo pani komisárke. Nech sa páči. Merci, madame le président. Dear members... Ďakujem pani predsednička, vážené poslankyne, vážení poslanci. Vítame správu pokrok opatreniach proti mínam pána Van Ordena. Zhodujeme sa s vami, že sa dosiahol v tejto oblasti značný pokrok, ale že ešte je potrebné, čo to urobiť, hlavne v prípade tých najzraniteľnejších krajín, ktoré stále potrebujú medzinárodnú podporu a tiež ešte v oblasti pomoci obetiam. Chceme úplne zlikvidovať všetky protipechotné míny a chceme riešiť aj s tým súvisiace hospodárske a sociálne problémy. Správa správne poukazuje na to, že pokiaľ ide o počet nových obetí mín, že tento síce klesá, ale že stále je potrebné obete podporovať. Humanitárne a rozvojové výzvy teda ostávajú zachované. Správa tiež hovorí o snahách, ktoré už vykonalo medzinárodné spoločenstvo. Súčasťou týchto snah je aj politická, finančná a vedecká podpora zo strany Európskej únie a členských štátov. Finančná podpora predstavuje takmer 1,8 miliard eur v poslednom desaťročí, takže toto predstavuje asi polovicu celkovej finančnej podpory odminovaniu celosvetovo. Naša podpora má rôzne formy. Spoločné kroky v rámci zahraničnej bezpečnostnej politiky, pomáhame odminovávaniu, ďalej implementácia otavského dohovoru, dodržiavanie tohto dohovoru a teraz pripravujeme nové rozhodnutie rady po druhej revízii Otávského dohovoru v Kartagene v roku 2009. Rozvojová pomoc prostredníctvom nej sa z rozpočtu EÚ udelilo asi 400 miliónov eur v období 2002 až 2010. Ďalej zhodujeme sa na tom, že je potrebné usmernenia v krokoch Európskych únií je potrebné prepracovať. Tieto usmernenia sa zaoberajú zakomponovaním odminovania do národných rozvojových programov a teda bezpečnosť veľmi úzko súvisí s týmito programami. Toto zdôrazňujeme. Podľa toho príjemcovské krajiny musia odminovanie dať na popredné miesta v rámci svojich eh, priorít. Tiež chceme vytvoriť lepšie miestne kapacity a veľká časť eh, pomoci eh, by mala ísť práve tým krajinám, ktoré si dokážu pomôcť sami. Na záver chcela by som všetkých poslancov a poslankyne uistiť, že niektoré aktivity odminovania boli financované z nástroja stability, e, z krízových e, prostriedkov a z prostriedkov na humanitárnu pomoc, napríklad v Severnom Sudáne, v Pakistane, Južnom Sudáne alebo na Sri Lanke. Na záver by som vás zdôraznila jeden dôležitý aspekt, ktorý správa nepokrýva Obavy nám spôsobuje zvyšujúci sa počet obetí mín nastražených neštátnymi aktérmi. Toto je oblasť, ktorá si vyžaduje zamyslenie a konkrétne kroky všetkých štátov, ktoré sú signatármi dohovoru z Otavy. Chcem vás ubezpečiť, že odmínovanie bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu v rámci našej zahraničnej politiky a chcem sa ešte poďakovať spravodajcovi a parlamentu za dôležitú správu. Ďakujem pani komisárka a prerušujem naše plenárne zasadnutie až do 12. Potom budeme pokračovať.